9. do 14. a od 15. do 17. E, program bol e, zverejnený na stránke Európskeho parlamentu. E, schôdza sa skončila. Prajem vám príjemnú